Onorevole Benova ha chiesto di parlare per dichiarazione. Eh, pani poslankyňa Beňová, eh, nech sa páči vysvetlenie hlasovania. Prego. Non funziona... Nech sa páči, nefunguje mikrofón. E, tak e, dajte si vedľajší mikrofón, poprosím vás. Buongiorno. Eh, prego i servizi di controllare perché non funziona. Ehm, Poprosím eh, technikov, keby, keby zistili, prečo nefungujú mikrofóny. Vuol riprovare, onorevole Benova? Chcete to ešte skúsiť, eh, pani poslankyňa? europar.europa.eu. E sì. Gianni. Eh, stiamo cercando di risolvere il problema attraverso i nostri servizi. Snažíme sa naďalej tento problém vyriešiť, posledne našich technikov. Pani Beňová, budete musieť chvíľku počkať. Je mi veľmi ľúto, že to takto je. Je to proste technický problém, ktorý bohužiaľ ja nemôžem, nemôžem odstraniť sám. zu helfen. The case of Mr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

E, e, e, chcem vás pochváliť teraz za to, že ste naozaj vystupovali iba jednu minútu. Pán Hamen, teraz ďakujem pekne, pán predseda. Júci, pamätáte si určite na skvelú scénu vo filme Doktor Živago, kde aristokratia a buržoázia pijú šampanské, sú v reštaurácii a vonku E, sú veľké e, protesty ľudí. A keď som počúval dnes e, našu rozpravu, tak som si neveľ poprvýkrát spomenul na túto scénu. Mali sme teraz Eurobarometer výskum a tam je napísané, že dôvera v EU je historick, na historickom minime. Momentálne iba menšina európskych občanov si myslí, že Európska únia je skôr pozitívna ako negatívna. Ale pán Feroštát, pán Dal hovoria, že to je preto, lebo robíme málo. Preto nám nedôverujú naši občania, lebo, lebo sa málo snažíme, že to je chyba v prípade národných štátov, to povedal kolega Skon komisia. Asi je to taká e, ľudská e, bežná povaha, že nechceme seba viniť za to, že sme nepopulárni, ale možno trochu by sme mohli spomenúť, že to súvisí s eurom, s, e, s tým, ako sa zle miňajú európske verejné financie a tak ďalej. Na záver by som chcel povedať, čo povedal Edmund Burke, je to veľmi vhodné aj v súčasnosti, keďže 6 nejakých cvrčkov sa schová e, pod e, zem, ale iný iní, iný nie, tak proste, aby ste si nemysleli, e, že, mm, že ich nebude počuť. Dobre, ďalej. Ďalej správa Zalda Bigie. E, pani Leto, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Achilovou petou dohody s Koreou je očakávaná škoda, ktorú môže utrpeť európsky priemysel, čo sa týka vrátania vracania cla pre výrobky, ktoré idú do Korei z Číny. Ide o bezprecedentné uvoľnenie trhu, ktoré nemá žiadnu recipročnú výhodu pre Európsku úniu. Preto nepodporujem uzavretie takej zmluvy s Koreou. Správa Inti sa pokúša na problémy upozorniť a zabezpečiť lepšie lepšiu inicializáciu opatrení. Zmluva by mala v tomto článku byť upravená predtým, než budeme ratifikovať, inak si podpilujeme konár pod sebou, na ktorom sa drží nielen európsky automobilový priemysel. Odloženie hlasovania vítam, je to dobrá cesta. Ďakujem. Grazie, passiamo ora. Che c'è? Ďakujem pekne. Máte nejaký problém, pán Andreo? Ja som sa len chcel uistiť, že na to, aby som mohol vystúpiť v rámci vysvetlení, vysvetlenia hlasovaní, že dostaneme priestor, aby som vysvetlil dve hlasovania Winklera Bean. Viem, že sme prešli už ďalším správam, teda len sa chcem uistiť, že dostaneme ešte slovo k týmto dvom správam. A ah, su quelle relazioni mi dicono i servizi che non c'è... Non c'è... Nož eh, práve mi hovoria, že týmto správam nebola rozprava a keďže neboli žiadne pozmeňovacie návrhy, tak nie je možné vysvetliť hlasovanie k týmto správam. Toto je v súlade s rokovacím poriadkom. Dobre, takže k týmto dvom správam sa nedá vysvetliť hlasovanie. Ďakujem pekne. Prejdeme teraz k správe Bové. A slovo dostáva pán Paolo Bartoloci. Signor Presidente, la ringrazio, mi scuso. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prepáčte, že som trošku meškal so zapnutím mikrofónu. Chcel som zdôrazniť, že príjmy polnospodárov sa výrazne znižujú a je to na úkor ziskov pre polnospodárske a potravinárske priemysel dochádza tu k výraznému narušeniu e, celého odvetva polnospodárstva a to vedie k tomu, že sa znižuje aktivita v tomto sektore. To znamená, že sa musíme venovať boju, tak ako to uznala Európska komisia a správa ktorú sme dnes schválili v pléne, e, to e, tiež hovorí a ja som im podporil. Táto správa zdôrazňuje, že je potrebné konať a že je potrebné konať v konkrétnych oblastiach. E, hovorí sa tam o globálnych špekuláciách e, o, na trhu s tovarmi a tiež, e, že je ohrozená situácia na trhu. Musíme dosiahnuť vyššiu cenovú transparentnosť. To bude nielen spravodlivejšie pre polospodárov, ale taktiež to pomôže E, vyrovnať e, istú nerovnováhu, ktorá je na trhu a ktorá vedie k zneužívaniu zo strany niektorých e, aktérov na trhu. Je potrebné, aby polnospodárstvo bolo symbolom hospodárskej a sociálnej stability. Musí to byť kľúčová oblasť rozvoja Európy a celého sveta. Ďakujeme pekne, pán Barcoluty. Teraz pán Peter Jar. Geht das Mikro ja? Tak už funguje mikrofón. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že sme dnes urobili dobré rozhodnutie, predovšetkým dobre pre poľnohospodárov, aj pre spotrebiteľov, ale aj dobre pre európske hospodárstvo v všeobecnosti. Najlepšie na tejto iniciatívnej správe je politický signál. Ide o signál na uh, potravinový reťazec a dodávateľov a Ide tu o to, že aj e, farmár má vlastne právo na odmenu. Tak ako to bolo doteraz, už to nemohlo ísť ďalej. Nemám nič proti lacnejším a kvalitným e, produktom, ale treba zdôrazňovať aj cenu. Máme e, tu potraviny, ktoré majú určité hodnoty a ak jednoducho míňame na potraviny viac, ako zarábajú polnospodári, tak teda čo nesprávne. Ak nefunguje dobre hospodárska súťaž, tak musíme zasiahnuť. A to je vlastne aj obsah správy, ktorú sme prijali. Ďakujem. Eh, la parola l'onorevole McGuinness. Ďakujeme pekne. Teraz pani McGuinness. Thank you. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, ja som hlasovala za správu Bové a musím sa pripojiť k tomuto, čo povedal kolega Jar. Vysiela to veľmi jasný signál všetkým, aj v politike, aj v celej hospodárskej sieti, že parlament sa skutočne chce ujať činu. V rozprave sme včera hovorili o rôznych veciach, nie všetci sa zhodneme, ale všetci sa zhodneme na tom, že prospodári nemôžu naďalej byť e, takto vykoristovaní, pretože ich to vyslovene dusí e, získavajú čoraz menej z tej konečnej ceny, ktorú spotrebiteľa platia v obchodoch a táto situácia sa musí zastaviť Musíme sa pozrieť na úlohu dominantných aktérov na trhu. Potrebujeme ombudsmana pre oblasť potravinárstva a tiež sa musíme pozrieť na to, čo robí svetový trh našim producentom potravín. Musíme preskúmať legislatívu v oblasti hospodárskej súťaže. Ja som veľmi rada, že táto správa dostala takú rozpravu, ako si zaslúži a tiež podporu v tomto parlamente. Je to dôležitý krok v podpore tých slov, ktoré zaznievajú v poslednom čase na túto adresu. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pani Rojtová. E, podporila som správu. Ďakujem pekne. Podporila som správu o spravodlivých príjmoch poľnohospodárov a som rád, že poľnohospodársky výbor sa zaoberal aj zlým fungovaním potravinového reťazca, respektíve rozpormi medzi nízkymi výkupnými cenami pre farmárov a vysokými cenami pre spotrebiteľov. Dovolte mi však povedať tu ešte aj to, že existuje neprípustná diskriminácia a nerovná súťaž pre farmárov z EU12 kvôli vyšším dotáciám pre EU15. K českým zákazníkom sa ťažko dostávajú napríklad mlieko, zelenina, vajcia a iné komodity od českých polnospodárov, pretože nadnárodné reťazce uprednostňujú lepšie dotované a teda aj lacnejšie komodity z e, krajín EU15. A to sa musí zmeniť čo najrychlejšie. Ďakujeme pekne, pani Rojtová. A teraz má slovo pani Ines Bajder. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja chcem upozorniť, že táto správa, ktorá hovorí o spravodlivom rozdelení príjmov e, z pre polnospodárov e, je potrebná, pretože aj výrobné ceny sa zvýšili a tiež náklady sa zvýšili a došlo k tomu veľmi rýchlo, o mnoho rýchlejšie, ako sa dostávajú peniaze k polnospodárom a predajcovia, tie veľké predajne, nestracajú nič. Ciele Európskej únie boli vždy v zlepšení života polnospodárov, ale vidíme, že sa neplnia všetky ciele, nedarí sa nám to. Prostriedky sa navyšujú, ale nevidíme žiadne konkrétne výsledky viac nových členských štátov aj polnospodári v Lotyšsku strácajú v porovnaní s polnospodármi v tých silnejších e, štátoch EÚ, pretože títo polnospodári získavajú väčšie dotácie zo strany štátu a vidíme, že princípy súdržnosti e, sa týmto narušujú. Ja podporujem túto správu a podporujem najmä to, že tu sa musí presne dokázať, aký zisk majú tie veľké potravinové predajné reťazce. Ďakujem pekne. Teraz pán Kelly. Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi rád, že môžem podporiť túto správu a domnievam sa, že názov hovorí za všetko. Spravodlivé príjmy pre polospodárov. Isté, že naznačuje to, že príjmy odteraz, doteraz boli nespravodlivé. Dúfam, že sa pohybujeme správnym smerom, pretože príjmy sa musia rozdeliť spravodlivo medzi výrobcov, predajcov. A to sa práve teraz nedeje. Aspoň týmto vysielame správny signál a môžeme sa odpichnúť do tohto miesta. Ak sa nám to podarí, dúfam, že e, zavedieme systém tak, aby reálnosť a schopnosť prežitia rodinej farmy bola možná v budúcnosti. Je to prvý krok, ktorý sme dnes urobili a dúfam, že urobíme aj ďalšie v budúcnosti. Ďakujeme pekne, pán Kelly. Teraz prejdeme k správe pána Portaša. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani, pani Jotan Čiseli. Čilo o financieraniu in delovaniu Evropskega sklada za prilá... E, ďakujem pekne. V tejto správe tu ide o prispôsobenie sa globalizácii. Európska solidarita je pre mnohých abstraktným pojmom, ale je to mechanizmus, z ktorého aj bežní občania by mali mať eh, profit nielen tedy, keď sa ocitnú v nepriaznivej situácii. Doposiaľ to však veľmi dobre nefunguje, preto očakávam, aby komisia predovšetkým zhodnotila túto požiadavku na revíziu. Eh, čo sa týka nezávislosti tohto fondu, tu mám isté výhrady, pretože eh, tá doba trvácnosti je neobmedzená. Myslím si, že tento fond je politickou reakciou na súčasnú situáciu. Európska únia musí v budúcnosti využívať aj ostatné nástroje, musí podporovať konkurenceschopnosť európskych podnikov. Musíme dbať o to, aby sme nevytvorili mechanizmus, ktorý bude chrániť iba tých, ktorí sa nebudú držať nových a zmenených pomerov. A v tomto zmysle som aj hlasovala. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Barbara Matera. Eh, in quanto shadow rapporteur di questa relazione d'iniziativa per il gruppo... Ja som tieňovou spravodajkyňou za EPP politickú skupinu, a teda by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorá tu bola urobená a za spoluprácu s ostatnými politickými skupinami. Táto správa obsahuje myslím si, dobré stimuly pre zlepšenie fondu, pokiaľ ide o zlepšenie stredodob- krátkodobého hľadiska. Zodpovedá to aj tomu, čo sme videli, respektíve to, čo som videla ja v roku 2010 v rámci e, výboru pre rozpočet, kde sa riešili určité prípady. Čiže súvisí to aj s rýchlejšími postupmi, ktoré sa majú v rámci tohto fondu zlepšiť. Pokiaľ ide o konjunktúru pre európske podniky a stúpajúcim číslom pri žiadosti o príspevky považujem za dôležité, aby sme poukázali na dôležitosť do roku 2013 e, prostriedky tohto fondu rozšíriť pre tých, ktorí boli prepustení z dôvodov krízy. Myslím si, že to je veľmi silný signál pre e, zlepšenie konjunktúry a tento globalizačný fond je veľmi dôležitým odkazom aj voči našim občanom. Ďakujem. A teraz pani Ites Bejnev. Musíme brať do úvahy, že tento globalizačný fond bol založený preto, aby sa zredukovala nezamestnanosť, aby pomohol k tomu, aby sa vytvorili nové pracovné miesta. Napriek tomu máme obavy. 500 miliónov, ktoré každý rok sa dávajú k dispozícii na dosiahnutie týchto cieľov neboli vyčerpané a ešte je tu 9 krajín, ktoré vôbec nepožiadali o tieto prostriedky. Zdá sa, že tento pozitívny začiatok e, po začiatku krízy dohodla sa aj komisia, že sa zjednodušia procedúry a postupy, ale táto Správa, táto práca ešte nebola dokončená, stále to nie je jednoduchšie. Pokiaľ ide predovšetkým o nové krajiny, kde veľa malých a stredných podnikateľov nemôže čerpať z týchto fondov, pretože je tam málo zamestnancov a nie veľa zamestnancov stratilo prácu. A práve týmto podnikateľom a týmto krajinám musíme pomôcť, kde, kde, kde sú príjmy nižšie. Teraz Dostáva slovo kolega Kisiovský. Pán Kisiovský. Mal som dojem, že ste ma vynechali, no dnes hovorím o veľmi dôležitej správe, e, predovšetkým pokiaľ ide o spravodlivé príjmy pre farmárov, predovšetkým ako závisí tento reťazec od dĺžky ciest, ako sa dostávajú vlastne produkty k spotrebiteľom a na ich tanier. Musíme sa pozrieť na komplexnosť týchto polnospodárských aktivít a obyčajný farmár mm, toho sa netýkajú až tak veľmi okolnosti v jeho prostredí. Preto je veľmi dôležité, aby sme analyzovali vzťahy medzi cenami e, týchto, za ktoré farmári predávajú produkty a za ktoré sa potom predávajú spotrebiteľom. Potrebujeme národné inštitúcie, ktoré budú túto situáciu monitorovať. Niektorí chcú baviť tento polnospodársky trh e, nejaké kontroly a zabúdajú na to, aký je tento trh fragmentovaný a v podstate na konci prehrajú. No, síce ste hovorili o inej správe, ale to vôbec nevadí. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe Cvif, pána Cvivku. Pán Bunogolnoš. Pán predseda, správa nášho kolegu Sencvivku je veľmi kompetentnou správou. Je tu dôležitá práca, ak sa snažíme pochopiť právomoc a uznávanie výkonov rozsudkov. Na, táto správa však rieši iba jednu časť tohto problému je tu jedna oblasť, kde zákonodárstvo európske by bolo legitívne a to sa týka harmonizácie základných textov, kde sú texty všetkých krajín harmonizované, ale ide tu aj o zákony, ktoré ešte treba harmonizovať, ktoré sa týkajú e, právomoci. A čo sa stane, keď e, dos, dos, dospieme k nejakému konfliktu, kto je zodpovedný za daný prípad? napríklad pokiaľ ide o e, právo s nehnuteľnosťami alebo o právo duchovného vlastníctva, alebo keď sa e, strany súdneho procesu nachádzajú na rôznych miestach. Čiže to sú všetko aspekty, ktoré musia byť podchytené aj v kontexte kódexu. Ak to nebude tak, tak budeme mať ťažkosti. A táto správa je preto dobrá, že sme sa tu aspoň pokúsili vyriešiť tento problém z časti. Teraz dostáva slovo pán Miroslav Mikulášik. Mikulášik, there is not. Zdá sa, že pán Mikolášik nie je v rokovacej sále, tak slovo dostáva pani Rojtová. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s autorkou správy, že ženy z etnických menšín z únie trpia rôznymi formami diskriminácie a je našou povinnosťou snažiť sa o zlepšenie ich podmienok, predovšetkým pokiaľ ide o prístup k vzdielaniu, k pracovnému trhu a k sociálnemu zabezpečeniu, ako aj zdravotnej starostlivosti. Táto správa však požaduje aj to, aby komisia zbierala ú, statistické údaje, ktoré budú členené podľa etnickej príslušnosti, ale listina základných práv a slobôd vyslovene nedovoluje zhromažďovať údaje takto triedené. Dovolte mi teda dve otázky. Je komisia schopná takéto analýzy zabezpečiť bez toho, že by porušila medzinárodné právo? Je tu nejaká snaha zmeniť príslušný článok v dokumente, aby sa takéto analýzy mohli uskutočňovať? ak autorka a, celý ten, a celá táto snemovňa, ak si uvedomuje túto konfliktnú situáciu, Napriek tomu som podporila túto správu. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Filip Kles. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasoval som proti tejto správe, pretože tu ide o degradáciu žien, ktoré majú iný etnický pôvod. Správa ako väčšina správ je kontraproduktívny Hovorí sa tu napríklad sotva o správe o islame. V správe o islame. Je to dosť smiešné, že sa tomuto termínu snažíme v správe vyhýbať. Hovorí sa tu o etnických menšinách, o diskriminácii z tých istých menšín. Hovorí sa tu, že by sa nemalo, využi- nemalo využívať násilie na základe nejakých náboženských dôvodov, ale bojíme sa dať prst do rany a povedať presne, že o čo tu ide, pretože hlavné základy islámu nemôžu byť integrované v rámci našej európskej spoločnosti. A pokým my ako zastanci Európskeho parlamentu sa budeme zdráhať uznať takúto skutočnosť, tak všetky opatrenia, ktoré e, sa tu snažia vyriešiť a integrovať túto situáciu so ženmi, tak sú za, odsudené na zánik. Ďakujem pekne správa Piety Kajnena. Slovo dostáva pán Jaroslav Kalinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes sme urobili chybu, že sme si mysleli, že starší ľudia nie sú použiteľní, nejako, ak by sme to tak povedali, pokiaľ ide na trh, o trh práce ale nesmieme zabúdať na ich kumulatívnu skúsenosť. Predovšetkým ženy sa nachádzajú vo veľmi komplikovanej situácii, pokiaľ ide o trh s prácou. E, ide tu o stálu diskrimináciu a aj preto e, ženy trpia na tieto problémy viac teda problémy ako napríklad e, menšie platy ako muži alebo diskriminácia. Čiže som veľmi rád, že sme takéto uznesenie prijali, ktoré nám pripomína tento problém a mobilizuje nás k tomu, aby sme niečo urobili. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani McGuinnessovej. Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem túto správu a predovšetkým chcem upriamiť vašu pozornosť na tri odseky, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, ak si uvedomíme tú rýchlosť, aby sme sa o všetkých ľudí chceli nejako starať a nie, aby sme sa o nich starali v tom kontexte, v ktorom sú. Ide tu oceky 17, 19 a 25, tie sú veľmi povzbudzujúce v tomto ohľade. Musíme zabezpečiť, aby sme mali určitý priestor, aby sme sa venovali a dali starostlivo starým ľuďom a zabezpečili, že starí ľudia môžu žiť aj nezávisle, bez nejakej pomoci a môžu žiť v ich mieste bývania a nechceme nejako profitovať z toho, že starších ľudí dáme do nejakých súkromných starostlivostných centier. A chcem upriamiť vašu pozornosť aj k či, paragrafu číslo 13. A chcel by, chcela by som povedať, že tento parlament, ako aj veľa parlamentov v Európe a aj v iných krajinách, musíme e, zjednotiť našu politickú prácu, pokiaľ ide o starostlivosť o starších ľudí. Zaujímalo by ma, koľko z týchto ľudí v parlamente sa stará o svojich rodičov. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Ermine Macioni. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za túto správu, pretože obsahuje niektoré veľmi dôležité princípy, ktoré ja zastávam. Predovšetkým starnutie sa neustále vníma ako negatívny jav a mali by sme pritom využiť hodnotu, ktorá je s ním spojená. Hospodárska kríza zasahuje ženy viac, najmä staršie ženy. Ich začlenenie by ich nemalo diskriminovať na základe ich veku a ženy sú najviac vystavené chudobe a nízkej úrovni dôchodkov, aj keď sú pilierom e, celej spoločnosti. Táto správa e, hovorí o konkrétnych metódach, ako môžeme e, zabezpečiť Európu založenú na ľuďoch. Metóda, ktorá je založená na štatistických údajoch a na údajoch, ktoré vychádzajú z toho, že starnutie a nerovnováha v spoločnosti súvisí s diskrimináciou starších ľudí. Ehm, je potrebné podporovať takú politiku, ktorá bude pokrývať celý život človeka, aby boli prepojené aj jednotlivé vekové skupiny a jednotlivé rody. Tu je potrebné sústrediť sa na hlavné mechanizmy, napríklad zhromažďovanie dôchodkového práva, aj keď osoba poskytuje starostlivosť o nejakého člena rodiny. Ehm, s tým sú spojené aj aspekty rodové príslušnosti, ktoré súvisia s dôchodkovými právami a tiež e, je potrebné poskytnúť e, nejaký príjem e, takéto osobe, ktorá sa stará o rodinného príslušníka. Na toto sa musíme sústredovať v Európe, aby sme zjednotili dôchodkové systémy Európy, aby boli na európskej úrovni, pretože to je naša budúcnosť. Ďakujeme pekne, pani Macony. Teraz pani Rojtová. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasovala proti tejto správe, pretože je to návrh, aby štáty zohľadnili špecifickú situáciu starších lesbických, bisexuálnych a transexuálnych žien. Znamená to, že by mali mať vysostnejšie postavenie ako iné staršie spoločnosti. Vo včerajšej diskusii som zdôraznila, že príčinou vyššieho rizika chudoby u dôchodkýň je, že sa starali o rodinu, vychovali deti a preto ich príjem za celý život je priemere nižší ako u mužov a je to potrebné zmeniť. Ale s jeho sexuálnou orientáciou to predsa nejako nesúvisí. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Teraz eh, má slovo Sean Kelly. Ja som veľmi rád podporil túto správu a som jediný, ktorý sa včera zúčastnil rozpravy a nehovoril som v tejto rozprave, nevystúpil som preto, že podľa mňa názov nie je správny. Nemali by sme hovoriť o úlohe žien v starúcej spoločnosti, mali by sme hovoriť o zaobchádzaní so staršími ženami v spoločnosti, ktorá starne. Ehm, Isté, že zazneli tam eh, veľmi dôležité body, najmä čo sa týka nepomeru v eh, zárobkoch žien a mužov. To je nepriateľné demokratické spoločnosti. Avšak eh, je tu obrovská potreba diskutovať hĺbšie o úlohe aj mužov, aj žien v starúcej spoločnosti a je potrebné e, prepojiť to aj s rozpočtovými aspektami. E, Tomu sme sa v minulosti nevenovali, pretože starúca spoločnosť a problémy, ktoré s tým súvisia, sa neriešili dostatočne. Je potrebné naliehavo sa im venovať, aby naše plány nevyšli na zmar. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe Lokegard a dávam slovo pánovi Clemente Mastela. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som povedal vám a aj niekoľkým ďalším kolegom, ktorí tu ešte ostali, že som hlasovala za túto správu, pretože považujem za dôležité podporiť takéto úsilie a podporiť prepojenie zodpovednosti politikov a riaditeľov je to súčasťou našej celej politiky v oblasti kultúry. Myslím si, že to je hlavný predpoklad pre demokratický podiel občanov na procese demokratizácie. Ale musíme si uvedomiť, že nedávne európske voľby ukázali, že je to všeobecný trend, že ľudia ostávajú radšej doma. To vidíme v mnohých krajinách, nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta. A to dokazuje, že občania nie sú dostatočne informovaní o um, európskych otázkach, o kultúrnych možnostiach, pretože sú veľmi vzdialení od našich inštitúcií vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva zavádza nový proces účasti občanov na našich procesoch. Je tu nová iniciatíva, ktorá sa je zavraná na občanov. Chceme prekonať túto vzdialenosť a preto európske inštitúcie by mali poskytnúť voľný prístup k všetkým informáciám. Je potrebné zabezpečiť, aby európske inštitúcie e, konali ruka v ruke s občanmi a národnými orgánmi, tak aby sme prehlbili komunikáciu a to všetko musí prebiehať v tom zmysle, aby sme podporovali členské štáty, aby lepšie informovali občanov o tom, čo priebieha v Európe. Ďakujeme pekne, pán Mastela. A teraz má slovo pani... Čaká. Pán Lokegard. Ďakujem pekne, ja som veľmi rád, že sme dnes túto správu prijali. Tiež som hlasoval za spoločné uznesenie, ale socialisti, liberáli a ľudovci spoločne e, vlastne mm, hlasovali za, čiže to je silný základ. E, prijali sa všetky návrhy, ktoré boli v marci schválené e, na kultúrnom výbore, na stole bolo viacero kompromisov, dúfam, respektíve Mm, tešilo ma, že, alebo chcel som, aby s nami boli až do konca hlasovania, bohužiaľ takto celkom nevyšlo, niektoré boli e, odmietnuté, ale v zásade som spokojný s tým, že tieto návrhy e, viedli k dobrej diskusii, dobrej rozprave a e, že nám to v tejto oblasti aj do budúcna pomôže. Ďakujem pekne, gratulujem pán Lokegar, teraz pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ľudci. Rada som podporila túto správu, keďže som svoj času pracoval ako novinárka, takže poznám dve strany tohto argumentu. Svoj času som bola novinárka, teraz som politička, teraz som politička a myslím si, že informácie a žurnalistika to nie je tá istá vec. Občas sa tak ľudia hovoria, ale nie je to pravda. A ekonomická kríza bohužiaľ znamená, že veľa novinárov prichádza o prácu, e, napríklad u nás v Írsku veľa miestnych rádio, rozhlasových staníc, všelijakých e, lokálnych e, novín, všetci vyhadzujú a čo z toho vyplýva. E, žurnalistika bude menej kvalitná, pretože novinári nebudú mať čas preštudovať si dané témy a tým pádom tie články, tá žurnalistika nebude taká kvalitná a myslím si, že bude uh, trpieť tým aj spravodajstvo e, Európe, pretože sa o tom nebude písať jednoducho o európskych témach, pokiaľ to nie je vyslovene relevantné pre našich e, občanov. A to je vlastne úloha pre nás, aby e, to bolo vidno, že naša práca je relevantná pre našich občanov doma. Ďakujem pekne pani McGuinness. Ďalej. Pán Vlasák. Vážený pane predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Pozitívom tejto správy je určite že opakovane uznáva rostúcu úlohu národných parlamentov a zdôrazňuje princípy subsidiarity. Takisto obsahuje viaceré návrhy, ako napríklad zvýšenie transparentnosti, zverňovanie informácií, uľahčovanie akreditácie novinárov a tak ďalej. To všetko sú návrhy, ktoré si zasluhujú podporu. Na druhej strane sú ale súčasťou tejto správy aj téze, ktoré sú viac než sporné. Napríklad správa navrhuje vytvoriť e, skupinu korešpondentov, ktoré úlohou by bolo pokrývať problematiku Európskej únie takým výchovnejším spôsobom. A takisto sa tu požaduje, aby každý členský štát mal špecializovaný úrad pre záležitosti EÚ, ktoré, e, ktorého úlohou bude vysvetľovať dopady politik Európskej únie. Takisto sa tu navrhuje navýšenie rozpočtových línií pre informačné kancelárie parlamentu. Myslím si, že e, lepší výsledok by sme dosiahli, ak by sme boli efektívnejší, ak by sme používali nové metódy a nie, ak budeme iba zvyšovať rozpočet. Preto som túto e, správu odmietol. Ďakujem pekne, pán Vlasák. Ďalej. Pani Ines Vajde. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, ja pozitívne hodnotím e, tú skutočnosť, že v tejto správe sa poukazuje na to, čo je dôvodom a samotnej existencie médií, aby informovali občanov. Je potrebné, aby otázky, ktoré sa týkajú Európskej únie, boli zakomponované do programov, ktoré sa týkajú škôl. Teraz sa e, rozširuje veľké množstvo informácií Európskej únii a preto sú čoraz dôležitejšie informačné kancelárie v členských štátoch. Chcem súrazniť, že je veľmi dôležité e, kontrolovať to, čo prebieha v týchto informačných kontroliach a tiež e, ako efektívne sa tam využívajú prostriedky, ktoré boli vyčlenené pre ich existenciu. Okrem toho je pozitívne aj to, že Euronews e, sa vníma veľmi pozitívne. E, domnievam sa, že táto stanica by mala vysielať vo všetkých oficiálnych jazykoch. Napríklad eh, v Lotyšsku máme tento, tento kanál iba v ruštine, v lotyštine nemáme. Okrem toho je dôležitý aj aspekt nezávislosti eh, v žurnalizme. Podľa mňa vytvorenie nových žánrov v Európskej únii, ako by mohli fungovať eh, nové médiá, to by sa malo podporovať najmä v krajinách, kde nie je politická e, vôľa pre túto novú legislatívu. Ďakujem pekne. A posledný rečník, ktorý vysvetlí hlasovanie, je pani McClarkin. Ďakujem pekne. Hlasovanie, ktoré dnes prebehlo o žurnalistike a nových médiách, malo hľadať nové spôsoby, ako sa mení žurnalizmus v dôsledku nových médií. Namiesto toho je to iba zoznam želaní, e, ktoré chcú predniesť poslanci, sú ich toto ich želania, ako by sa mala situácia zmeniť. Napríklad nové školece programy pre novinárov, viac peňazí pre informačné kancelárie a viac peňazí pre komunikačnú politiku Európskej únie. Ja sa domnievam, že dôležitá je sloboda prejavu. Okrem toho verím v nezávislosť novinárov, financovanie novinárov a, a verejnoprávnej televízii, aby informovali o európskych otázkach, aby propagovali celú myšlienku Európskej únie, je propagandou a preto som bola proti tejto správe a proti uzneseniu. Týmto nám unikla príležitosť, ako by sme mohli podporovať demokratické fungovanie sociálnych médií. Ďakujem. Much, Ďakujeme pekne. Vážna pani kolegyňa, teraz je naša schôdza prerušená a odročujem ju až do 15. hodiny.